Shall we begin uh, with this session? Uh, the last point of our... Takže poďme na posledný bod, um, ktorý máme na dnešnom programe. Je to prezentáciu návrhu stanoviska uh, pre uh, nový nástroj pre susedstvo, rozvoj a medzinárodnú spoluprácu. Ja som spravodajkyňou za LIBE. Takže tento návrh je predložený v kontexte viacročného finančného rámca a stanovuje e, hlavné priority a e, rozpočtový rámec pre programy únie v rámci e, zahraničných činností. Cieľ tohto nástroja je podporiť hodnoty únie a záujmy v celom svete, aby Únia mohla pokračovať e, v realizácii svojich cieľov a princípov v rámci zahraničných aktivít, ako sa uvádza v zmluvách. Pre náš výbor je veľmi dôležité, že časťou e, návrhu nariadenia je rozpočtový rámec, ktorý má zodpovedať výzvam, potrebám a možnostiam, ktoré sú spojené s migráciou, a majú doplňať migračnú politiku EÚ. Aby sme prispeli k tomuto cieľu, tá komisia navrhuje, že 10 finančného objemu nástroja sa má venovať tomu, že sa majú riešiť korene a príčiny e, neregulárnej migrácie a núteného presúvania sa a aby sa podporilo manažovanie migrácie kam patrí aj ochrana práv utečencov v rámci cieľov tohto nariadenia. Takže teraz dám si slovo sama sebe, lebo som spravodajkňou a potom aj tieňovým spravodajcov. škoda, nevidím a predsa len je tu niekto. Takže budem hovoriť v taliančine, pretože som si pripravila môj príspevok v mojom materinskom jazyku. Našou úlohou je pozmeniť návrh e, z pohľadu Libe. A ja som sa o to pokúsila, aj keď táto činnosť je veľmi zložitá, pretože niektoré témy nie sú uzavreté, nie sú jasné a, nemá, a mm, majú veľa odtienkov. Ja by som sa sústredila na tri oblasti. A už teraz musím povedať, že som vďačná tieňovým spravodajcom, aj tí, ktorí tu teda nie sú, za to, že prispeli k tomuto návrhu svojou prácou. Takže naozaj veľmi stručne mám len tri body. Prvá oblasť, migrácia. Pozmeňovacie návrhy, ktoré ja tu navrhujem, eh, sa snažia, aby sa nesťahovali finančné prostriedky z hlavného cieľu tohto eh, návrhu, či to sú ciele, ktoré sa vypočítavajú v článku 3. Medzi cieľmi podľa mňa chýba eh, trvalo udržateľný rozvoj a boj proti chudobe a nerovnosti. Ale toto je téma, ktorá nespadá do kompetencií LIBE nariadenie v oblasti migrácie by sa nemalo používať na iné e, ciele ako tie, ktoré sú spojené s humanitárnou pomocou. Čiže nemalo by sa to používať m, mm, ako nástroj na ciele e, krátkodobé alebo na vonkajšiu politiku v oblasti e, migrácie. Potom tretia oblasť, legálny rámec, právny rámec. Eh, z tohto pohľadu mm, tento návrh má isté nedostatky. Bolo by vhodné explicitne eh, spomenúť eh, európske legislatívne predpisy a medzinárodné predpisy, ktoré sa týkajú ľudských práv a ochrany pôdy, ako napríklad Charta základných práv, Európsky dohovor ľudských práv, Globálny kompakt OSN a takisto aj mm, Parížská dohoda o klíme. Po tretie, tzv. governance a správne vládnutie v tomto nástroji Európskemu parlamentu niektoré ustanovenia dávajú e, veľmi silnú úlohu a Európska komisia by e, mala byť vyzvaná, aby Európskemu parlamentu každoročne predkladala správu o vynaložení finančných prostriedkov. Boli by sme radi, keby sa tu e, začlenil aj tzv. grievance mechanizma, čiže nejaký reklamačný mechanizmus, nevidíme, že sa o tom hovorí v novom Európskom fonde pre trval udržateľný rozvoj. Všetci tí, ktorí mm, sa nazdávajú, že sú ich finančné záujmy poškodené novým nástrom, mali by mať možnosť toto predložiť e, komisii. A potom je dôležité, aby sme uznali, e, že e, orgány alebo teda spoločenstva, občianske spoločnosti majú veľmi dôležitú úlohu aj v boji proti chudobe. Návrh je také, taký, že e, konzultácia má prebiehať systematicky, aby sa e, prijímali potrebné opatrenia a aby e, sa podporovali opatrenia v prospech vylúčených ľudí a chudobných ľudí. Eh, ide o deti, najmä o deti ženy. Takže ďakujem a chcem sa spýtať, či eh, sú nejaké žiadosti o slovo. Pán Vistizen, nech sa páči. Máte slovo a dva, dve minúty rečníckého času. Ďakujem, pani predsednička. Ako e, steňový spravodajca za ECR e, vítame tento návrh komisie. Je to krok správnym smerom, aby e, sa teda stanovil tento nástroj pre susedstvo. Ehm, a Mm, väčšina návrh komisie sa, po, sa uberá tým dobrým smerom. Možno ste chceli, aby komisia išla trocha ďalej, ale a ako sa hovorí v pozmeňovacích návrhoch e, k tomuto stanovisku, tak uh, vidíme, že môžeme uh, to trocha pozmeniť a možno by sme mohli sa, sa pohnúť vpred a predložíme svoje vlastné stanoviska. Ďakujem. Thank you, Mr. Ďakujem, pán Vistisen. A ak nechce nikto prehovoriť, teraz by som dala slovo zástupcovi komisie, pán, pánovi Sandemeteriovi. Yeah. Thank you very much, uh, Ďakujem, pani predsednička. Najprv chcem privítať vaše stanovisko. Uberá sa dobrým smerom. Mám pár komentárov k, niektorých, k niektorým témach, ktoré sa nachádzajú v stanovisku. E, podľa nás nový nástroj pre e, susedstvo, rozvoj spadá pod agendu 2030 a pod ciele trval udržateľného rozvoja. Možno sa o tom nehovorí dosť v cieľoch, ale spomína sa to v úvodnom ustanovení a v rôznych odvolávkach, v článkoch. Myslíme si, že toto by malo prispieť aj k agende 2030 a k cieľom trvalo udržateľného rozvoja. Agenda 2030 sa týka aj migrácie a považuje migráciu ako časť e, politiky spolupráce v oblasti rozvoja. Čiže musíme mať taký celostný postoj e, k migrácie, či už v demografickej e, perspektíve, alebo v sociologickej, ako ste povedali, 10 tohto nástroja E, sa je vlastne k tomu, že sa riešia e, príčiny neregulárnej migrácie a potom e, tam patria rôzne aspekty ako vytváranie kapacít, ale je dôležité, že migrácia nestojí mimo rozvoja, politiky rozvoja a takisto riešime aj dôvody migrácie. Takisto riešime, e, takisto vítame vaše komentáre k, mm, do, k odvolávkam na dohovory a rôzne záväzky a sme radi, že môžeme toto začleniť do textu. Samozrejme, je to spôsob, ako to pripomenúť, aj keď si myslíme, že všeobecne sú už začlenené v tomto texte, ale možno to, keď zmeníme to znenie a presne to povieme, tak to bude krok vpred. Potom uh, správa FESD. Rád by som povedal, že to, čo navrhujete, je už vo finančnom nariadení, čiže uh, uh, rozdiel medzi exist existujúcim fondom pre udržateľný rozvoj a s novým návrhom e, fondu Plus, čiže fond Plus, tak e, tie rozdiely sú spôsobení tým, že nové nariadenie teda mm, bolo zavedené a mnohé povinnosti, ktoré e, sú v FSD, sa ocitli v tom novom nariadení. Čiže podľa nás nebolo dôležité to spomínať dvakrát, pretože už e, sa to nachádza v nariadení na rovnakej úrovni. Ehm, vítam e, to, e, čo ste povedali o organizáciách občianskej spoločnosti a takisto je dôležité, aby sa konzultovali pri implementácii a príprave programov to sa deje aj teraz a nachádza sa to aj v ECI. Eh, e Čo? Uh, now they, they are consulted at all eh, Je to vlastne zahrnuté o všetkých program, programových fázach vrátane NDICI. To by malo zjednodušiť spoluprácu aj s so úradníkmi CSO, predíde sa tým fragmentácii medzi jednotlivými nástrojmi, ktoré existujú. E, vznikne takto jeden súborný e, blok pravidiel, e, ktorý sa budeme efektívnejšie využiť v praxi. Ďakujeme veľmi pekne. Som naozaj veľmi vďačná pán Zmedariov za vaše vyjadrenia, za vaše veľmi jasné slova. Verím, že budeme mať možnosť e, diskutovať aj v budúcnosti. Pokiaľ nikto iný sa už nechce ujať slova, ešte by som pripomenula, že lehota na pozmeňovacie návrhy je stanovená na útorok 6. novembra o 17. hodine. Ďakujem pekne. Schôdza je odračená.